Vážení kolegovia, začali by sme s e, programom dnešnej schôdze, ak súhlasíte. A na úvod by som chcel privítať medzi nami e, všetkých zastupcov jednotlivých národných parlamentov a takisto aj kolegov e, z Európskeho parlamentu. Chcem tu privítať najmä pána Solina Lazara, ktorý je predsedom rozpočtového výboru a teda výboru pre financie v rámci e, rumunského parlamentu, ktorý e, tiež bude spolu e, predsedať. Aj na konci vystúpiť dlhšie, neviem, či teraz sa chcete, pán kolega, vyjadriť. Stimați colegi, stimate domnule președinte, precizând... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je mi veľkou cťou že môžem viesť toto zasadnutie spolu s vami. Na začiatok by som chcel všetkým účastníkom pekne poďakovať mene mojej krajiny, ale aj osobne za záujem, ktorý prejavujete, pokiaľ ide o dôležité európske témy. a v podstate je to, aj sme lepší vývoj pre našich občanov. Vítam organizáciu tohto nového týždňa parlamentných zasadnutí v Bruseli. Už od začiatku európskeho semestra, od roku 2011, národné parlamenty mohli rozšíriť svoju úlohu chceli rozšíriť a posilniť svoju legitimitu aj na spravovanie v ekonomickej oblasti. Ehm, dúfam, že toto ekonomické fórum bude mať úspech a dúfam, že v nasledujúcej rozprave sa objavia aj nové nápady, nové argumenty tak aby sme mohli zlepšiť potom rozpočet e, blízkej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, želám vám veľa úspechov. Merci. Ďakujem pekne za tieto pozitívne slova, pán predseda výboru. Takisto medzi nami chcem privítať aj členov z poslancov z parlamentov z Čiernej hory, zo Severného Macedónska a z Turecka, ktorí tiež sú prítomní na dnešnom, na dnešnom stretnutí a vždy je pre nás dôležité, keď takéto stretnutia europoslancov a národných poslancov sa venujú témam rozpočtu, pretože, vážení kolegovia z národných parlamentov, ste to práve vy, ktorí potom o zdrojoch hlasujete. Ehm, aj pokiaľ teda ide národné rozpočty a potom my diskutujeme a hovoríme aj hlasujeme o nákladoch, položkách v jednotlivých, e, e, v jednotlivých európskych rozpočtov, e, rozpočtov. My nehlasujeme, pokiaľ ide o dane a tie vlastné zdroje, ktoré máme, to sú tie zdroje pochádzajúce z colných poplatkov, tých nie je až tak veľa, vychádzajú skôr z dohôd o voľnom obchode. Stretnutie medziparlamentného výboru sa dnes venuje viacročnému finančnému e, výhľadu na roky 2021-2027 a ako viete, naše e, ročné rozpočty sú potom ako keby tranše toho viacročného finančného rámca. Teraz sa nachádzame v tom pre roky 14 až 20 a e, teraz je veľmi dôležitý moment, pokiaľ ide o konzultáciu národných parlamentov. Európsky parlament 14. E, novembra prijal správu, e, pokiaľ ide o e, ten väzročný finančný rámec na ďalšie roky 2027 a takisto aj správu o vlastných zdrojoch, ktorú pripravil výbor pre rozpočty a táto správa hovorí o prioritách parlamentu, pokiaľ ide o najbližší väzročný finančný rámec, hovorí sa, hovorí sa tam o konkrétnych číslach, stropov, Eh, o stropoch eh, v rámci MFF a takisto aj eh, o hodnotách pre jednotlivé sektorové programy na toto časové obdobie. A takisto sa tam pozmeňujú aj návrhy komisie a spomínajú sa tam aj požiadavky parlamentu, pokiaľ ide o nový systém vlastných zdrojov. V tomto rozpočte, ako aj v každom rozpočte, sa istým spôsobom vyjadruje vízia, isté politické ambície a my chceme v každom prípade prípade riešiť e, problémy, ktoré existujú v tejto oblasti, e, napríklad e, taká nedostatočná čitateľnosť, zrozumiteľnosť pre našich občanov. My chceme povedať aj to, že nejaké nástroje, ktoré sú mimo rozpočet nastavené, sú istým spôsobom spochybniteľné a tým pádom vlastne aj Európsky parlament ako ako orgán kontrolný, aj legislatívny, e, je istým spôsobom spochybnený. A potom je tu otázka transparentnosti. My tu máme tu tzv. rozpočtovú galaxiu, aspoň ja o tom tak hovorím. A e, to vlastne nie je vec, ktorá by šla v moc e, ruka v ruke s, s otázkou transparentnosti a keď sú nejaké nečakané situácie, nemôžeme na ne tak reagovať, ako by sme chceli. My sme požadovali e, väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o nejaké možné krízy. Môže to byť napríklad tá e, migračná kríza, ako sme videli v roku 2015. Potrebujeme tú flexibilitu a dnešný rozpočet predstavuje e, objem o 1% vyššie, pokiaľ ide o príjmy z hrubého domáceho produktu z 28 krajín Európskej únie. Európsky parlament vyjadril túžbu, aby táto obálka sa zvyšila o 35 teda to navýšenie, aby sa navýšilo 30 aby to bolo e, teda takto, aby to percento bolo 1,3% HDP tých e, krajín 27 či 28. Uvidíme, ako to e, v budúcnosti e, bude. Niektorí hovoria, že to 1,3% z celkového HDP, že to je e, príliš ambiciozný cieľ, ale ja si myslím, že treba ísť týmto smerom, pokiaľ chceme, aby Európska únia bola e, silným hráčom na svetovom, celosvetovom poli, povedzme. A my chceme e, robiť také veci, ktoré možno na národnej úrovni spraviť nedokážeme, možno nejaké kredity by mohli byť e, prevedené v prospech európskeho rozpočtu tak, aby sme mohli mať a realizovať reálne istú európsku suverenitu. Ja si myslím, že o tejto veci bude treba hovoriť najbližších rokoch aj na základe toho, aké ciele budeme mať, čo chceme, aby Európska únia reálne robila. Teraz e, vystúpia zastupcovia špeciálnych e, zastupcov, pokiaľ je o viacročný finančný rámec, alebo teda spravodajčia samotný. Pán Olbricht, ten e, tu nemôže byť pani Toma takisto nie, ale Pán Olbricht je členom EPP, pani Toma je členkou SAD, takže budú nahradení. V prvom prípade to bude pán Fernández, ten môže len vystúpiť, a potom pani Gardia Zabal vystúpi takisto ako náhradnička. Merci, monsieur le président. Je voudrais aussi euh, saluer... Ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých kolegov aj z národných parlamentov. Myslím, že sme kolegovia všetci chceme e, dosahovať podobné e, ciele, chceme dobro pre Európu, e, chceme pozitívne výsledky. Chcem povedať, že Európsky parlament veľmi správne chcel, aby rokovania, pokiaľ ide o MFF, v aby teda prebehali tieto negociácie ešte pred voľbami. E, nakoniec sa to nepodarilo. E, ale nie je to naša chyba. My sme na to boli pripravení, rada opäť pripravená nebola, ale snažili sme sa o to a bolo to správne. A samozrejme, tieto procesy e, trvajú dlho a cieľom všetkých programov, všetkých dohôd o partnerstve a tie by mali byť uzavreté takým spôsobom, tak aby všetky programy mohli prebiehať od 1. januára 2021. To by bola aspoň naša predstava, ale nie som si istý, či sa nám to podarí, ale ak sa to nepodarí, určite to nebude naša chyba v parlamente. A potom e, my sme postupovali správne aj z hľadiska metodického. Mali sme taký ten bottom-up e, prístup, ako sme sa dopracovali k tomu 1,3 percentu e, z HDP. My sme proste pridatávali tie jednotlivé položky, e, kohezné e, programy, polnospodárske programy, či sú to priame platby, alebo rozvoj vidieka rybolov, to isté Erasmus+, to je priorita predsa pre všetky naše členské štáty. To sme tiež navýšili, strojnásobili. Horizont 2020, ten už sa teraz volá Horizont Európa, inovácie, samozrejme výskum, to sú všetko dôležité témy Čiže tam sme to navi- e, navýšili alebo znásobili 1,5 e, krát. E, chceli sme posilniť aj Európsky sociálny fond, chceli sme pomáhať deťom, máme na to vyčlenených približne 6 miliard eur. Potrebujeme uchovať samozrejme aj tie tradičné politiky, ako som už uviedol, napríklad kohezná politika a to, čo sa tu navrhovalo tá, e, to zniženie o 45% v rámci kohezných fondov, to je niečo neakceptovateľné. A takisto nemáme ani naozaj nejakú obrannú politiku. Nejde o to, že by sme chceli mať európsku armádu, ale proste chceme si veci koordinovať, chceme ušetriť e, na e, našich výdavkoch, chceme sa dopracovať aj istým výsledkom, pokiaľ ide o výskum. Chceme dosiahnuť bezpečnosť, prispieť k tejto bezpečnosti a tento, ten, tento bod sa týka nakoniec viacerých čiastočných podbodov, podbodov. A samozrejme aj migračné otázky tiež, tiež chceme e, riešiť. Čiže keď to zratáme ešte z Európou 2020, e, posilnenie tých migračných otázok, otázok bezpečnosti, e, teda otázky, otázky tej bezpečnosti a teda e, bezpečnosť, keď sa hovorí, to nemá byť nejaká európska armáda, o to nám v skutočnosti nejde. Čiže máme tu jednotlivé E, sumy k jednotlivým politikám, potom sme to všetko zrátali a ten súčet predstavuje 1,3 e, národných e, príjmov, alebo teda HDP jednotlivých členských štátov. A tu chcem povedať jednu vec. Niekedy komisia hovorí takým spôsobom, pokiaľ ide o koheznú politiku poďme, jedným spôsobom a v prípade polnospodárstva už je to inak. Mo, e, v, mojom, e, v mojej krajine napríklad hovorí alebo uvádza ceny podľa súčasných cien a tam už vlastne ako keby škrty ani nie je vidno, pretože tam nie je zarataná tá inflácia a my sme nechceli e, to nejakým spôsobom komplikovať, či máme tú tabulku aj v rámci tých konštantných cien, aj v rámci aktuálnych cien a v rámci tých konštantných cien tam vidíme, že reálne dochádza k veľkým škrtom, ktoré sú neakceptovateľné, pokiaľ ide o koheznú politiku. Chceme svet ukázať, že Európska únia dokáže že má silu, aby výzvy, ktoré nás čakajú, vyriešila a vyriešila úspešne a to, že e, nás čaká Brexit, to nemá byť výhovorka. Výhovor, teda Brexit by nám mal ukázať, že sme schopní takéto problémy riešiť a riešiť ich úspešne. Ale opakujem, že my sme sa k tej sume 1,3 HDP dopracovali pridatávaním alebo sčítavaním jednotlivých položiek a v prípade návrhu komisie tam je to menej ako 1,1%, pretože e, Fond pre európsky rozvoj ten bol mimo e, rozpočtu predtým, teraz už je zahrnutý do rozpočtu, čiže to je ten reálny rozdiel. A samozrejme takéto niečo my akceptovať e, nemôžeme, je to pokus o manipuláciu. A myslím, že náš návrh je dobrý, je kvalitný a teraz treba sa spýtať, ako to vníma rada, ktorí sú tí členovia, ktorí chcú škrtať v polnohospodárstve, kto chce škrtať v koheznej politike, kto nechce posilniť e, cieľ, ktorý takisto máme, a to je dobré fungovanie hospodárstva, malé stredné podniky a ich podpora. Všetky finančné nástroje, všetky programy sú dôležité aj pre dosahovanie dobrých výsledkov v tejto oblasti a myslím si, že členské štáty by mali urýchliť proces rozhodovania. Neviem, e, aké výsledky prinesú európske voľby, ale e, čo viem je, že extrémna či pravica či lavica opäť e, sa to aj pri tých e, pri hlasovaniach ukazuje, sú istým spôsobom spolu opäť hlasovali proti aj v tomto prípade, tak ako vždy hlasujú proti aj proti tomuto nášmu aktuálnemu viacročnému finančnému rámcu, ktoré, ktorý, je, eh, ktorý je veľmi dôležitý pre našu budúcnosť aj pre naše investície. Samozrejme, na investície nesmieme zabúdať, ale nezabúdať ani na solidaritu. A členské eh, štáty tu majú istý eh, problém, problém s dôverou. A bol by som rád, keby tá dôvera eh, bola posilnená medzi členskými štátmi, to by bolo veľmi pozitívne a na záver eh, chcem povedať, že sme pripravení, eh, európske občania potrebujú postupovať v tomto duchu, ako som teraz ja naškotol. Ďakujem pekne, Jose Manuel, ďalej pani kolegyňa Eider, nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo. Pán predseda, prajem všetkým dobrý deň a vidíme sa opäť v tomto parlamente predstavitelia národných parlamentov a predstavitelia Európskeho parlamentu. Snažíme sa tu viesť debatu, diskutovať o tom, čo by mala byť teda forma budúceho rozpočtu Európskej únii. Ako naznačil José Manuel Fernández, e, pripravujeme sa a nakoniec e, úlohou tohto parlamentu v rámci tohto mandátu je taktiež e, vyrokovať všetko, čo sa týka viadročného finančného rámca. Prvé roky sme sa sústredovali na prehodnocovanie súčasného viadročného finančného rámca a to nám umožnilo že VFR je program na 7 rokov, dosť rigidný a preto nám neumožňuje dostatočne e, pružne reagovať na okolnosti prípadné krízy, ktoré vzniknú, prípadne nejaké potreby, ktoré vznikajú ako nepredvídané. Preto je potrebné revidovať niektoré aspekty, hlavne pokiaľ je určité nedostatky, a to vidíme aj v súčasnom jazročnom finančnom rámci, a preto je tu toto zohľadnené aj na nasledujúci finančný rámec na roky 2021 až 2027. Teraz nakoniec je február, ale nemali sme doposiaľ na stole materiál, teda podklady zo strany Európskej komisie, ale budeme sa snažiť ísť maximálne v ústretí. Viacero mesiacov a niekoľko rokov, môžeme povedať, práce, kde sme práve sa obracali na komisiu a aj sme hlasovali aj na pléne Európskeho parlamentu, aby sa dosiahla maximálna mm, široká väčšina europoslancov a nejdem zachádzať do detajlov, ale nie vždy sa všetko podarilo, ale nakoniec kolega Fernández mnoho vysvetlil o tom, aké sú naše priority a naše návrhy. A môžem povedať, že tieto návrhy e, veľkou väčšinou aj zo strany politických skupín boli schválené. Či šlo o lavicu, pravicu, sever, juh, e, proste východ, západ, e, bohatšie krajiny, menej bohaté krajiny proste sú za to, aby to fungovalo. Naše rokovania boli náročné, ale e, môžem povedať, že sme museli mnoho vecí prerokovať, aby sme dospeli k tomuto návrhu spoločne. A ide o teda o spoločný návrh 1,3 HDP. To bola tá dôležitá cifra, o ktorej tu už bola reč. A to nie je nejaké magické, zázračné číslo, ktoré len tak spadlo z neba. Je to výsledok veľmi podrobných analýz aj zdieľania informácií medzi odbornými výbormi. Pretože viadrovšie finančný rámec to sa netýka len rozpočtu. Aj rozpočtov, ale aj ostatných oblastí financovania aktivít Európskej únie. Kultúra, regionálna politika, zahraničná politika, rozvojová politika a tak ďalej. Čiže všade tam sme videli potreby Európskej únie. Čiže z tohoto hľadiska sme dospeli k tomu, že nárast o 1,3 HDP to je veľký nárast. Keď sa tu zhrnú všetky potreby, na ktoré poukázali kolegovia zo špecializovaných výborov, že toto sú tie významné priority. A potom sú to veci, ktorým sa aj rada musí začať venovať v budúcnosti a 1,3% sa zdá možno máro, niekto by chcel 2% alebo 3%, ale tých 1,3% to je výsledok našich rozpráv, našich rozhovorov a v danom kontexte, v ktorom fungujeme, je to celkom logická výška 1,3%. Hej? A sme si vedomi, že v súčasnosti E, ostávame na tejto cifre a nie niekde na 3%. Hovoríme ale o naplnení minimálnych potrieb, ktoré je potrebné riešiť na stavajúcich rokoch. A chcem sa vyjadriť veľmi jasne, pretože keď hovoríme o rozpočte, tak veľmi často sa žiada, aby sme urobili viac za menej peňazí. Čiže potrebujeme si stanoviť jasné priority. Ak chceme mať treba spoločnú obrannú politiku, potrebujeme viac peniazy. Ak chceme mať politiku, e, ktorá bude schopná riešiť príliv migrantov, tak potrebujeme viac prostriedkov, európskych prostriedkov. Ak chceme e, zachovať úroveň polnohospodárstva zachovať životnú úroveň a rozvoj regiónov, tiež nemôžeme krátiť tie programy európskej politiky. Takže Európsky parlament sa v tomto zmysle nachádza v presne zadefinovanej pozícii a radi by sme poznali aj stanovisko rady, pretože rada často, môžem povedať, ako by mala dvojitú osobnosť. Často sa o tom hovorí v Európskom parlamente. Vždy, keď je, príde rada, teda Európska rada, sú, proste príde nové nové predsedníctvo, tak prídu nové priority a to má dopad na financovanie. A potom treba rozhodovať o tom, kam dať tie isté peniaze, ktoré máme, ktorá, ktoré priority zdôrazniť. A z tohoto spoločného hľadiska e, treba potom tieto riešiť. Určite treba riešiť aj aspekt tzv. E, vlastných zdrojov. A ešte na záver jeden bod chcem povedať ako som už naznačila, rokovania, ktoré sa týkajú viadočného finančného rámca, sú náročné. Jednak sú tam tri línie. Jednak čiste rozpočtové, tam okrem toho sú tu ešte legislatívne predpisy a zákony a okrem toho ešte aj správa o vlastných zdrojoch. A proste sú to tri vetvy navzájom úzko previazané a nemôžeme ich nechať fungovať len tak každú o samote. Takže musíme mať jasno aj v otázkach politiky a jednotlivých koncepcií, aby nám bolo jasné, ako budeme čo financovať. Takže potrebujeme e, paralelne riešiť všetko v týchto troch vetvách, čiže VFR, jednotlivé odvetvové aspekty a ako som už e, spomínala aj predtým e, Tešíme sa na spoluprácu s národnými parlamentmi a aj na spoluprácu s radou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Naozaj je ťažké diskutovať s eh, radou to tým skôr, že ten mandát, ktorý eh, rada má prijať, má byť prijatý, alebo teda ten mandát hovorí, že rozhodnutia rady majú byť prijaté jednohlasne na rade. To iba pripomínam. Ďalej vystupí pán Levandovský. Budeme hovoriť o vlastných zdrojoch. Či nie, zle hovorím? E, good afternoon. Dobre popoludne, vítajte v tomto parlamente. Začínam všeobecnejšou pripomienkou. Navrhovanie a vyrokovanie tzv. viazačného finančného rámca je jednou z najdôležitejších chvíľ v Európskej únii, pretože ide o budúcnosť a o čísla. Nejde iba o deklarácie, ale ide o budúcnosť Európskej únie vyjadrenú v číslach. A tu ide iba o Európsku úniu. Nehovoríme tu o národných rozpočtoch, ktoré majú svoj ročný cyklus. My máme viacročný rozpočet a ide tu o investície, ktoré sú vždy viacročné. Vždy tu dochádza k istým konfliktom medzi členskými štátmi kvôli e, zvláštnym okolnostiam. Ja som tu zažil 7 kôl v rokoch 2005 až 2006. Išlo o veľké rozšírenie Európskej únie a v podstate všetky nové krajiny, ktoré vstúpili v 2004 do Európskej únie, boli čistými príjemcami a nie čistými prispievateľmi. A v roku 2011 až 2013 išlo o krízu, išlo o prípravu Brexitu a teraz e, ide už o Brexit a ide aj o e, zvláštny e, rozpočet pre euro. Európska komisia veľmi nepomáhala dohodnúť sa pred voľbami, pretože sa tu odhalili tzv. národné obálky. Je vždy jednoduché čo vypočítať, čo bude pre Poľsko, čo bude pre Portugalsko, ale to bolo poprvýkrát odhalené eh, návrhu Európskej komisie a bolo od eh, v prvej chvíli bolo jasné, že niektoré krajiny prichádzajú 24-25 obálky a niektoré e, krajiny zase získali, takže bolo ťažké dohodnúť sa. Európsky parlament zaujal svoje stanovisko, veľmi silné stanovisko, išlo o čísla, ktoré boli vyjadrené po prvý raz, ale už nemáme ilúziu, že sa nám podarí dohodnúť pred voľbami. Naposledy, keď som bol zodpovedný za rozpočet Európskej komisii, trvalo to 2,5 roka, takže bude veľmi ťažké, priam nemožné dohodnúť sa o rozpočte pred voľbami. E, pokiaľ ide o príjmy, máme tu Žalda Depa e, z parlamentu, ale hovoríme tu jedným hlasom, hoci pochádzame z rôznych politických rodín. A tu je e, paradox, pretože na strane príjmu máme sumu, ktorá je často kritizovaná, že je to netransparentné, že sú to často výnimky, ale tieto príjmy e, sú stabilné od roku 1998 a zásluhy treba pripísať Spojenému kráľovstvu, pretože e, Briti obhajovali svoj rabat a niektoré e, korekcie sa robili vzhľadom na britský rabat a hoci to bolo veľmi silne kritizované ako netransparentné, nepochopiteľné pre ľudí, tento systém zostal. No a naposledy som sa ja e, snažil zaviesť e, daň za finančné transakcie a DPH, ale pán Cameron to e, zmietol zo stola, ale teraz tu máme Brexit, máme tu príležitosť modernizovať príjmovú stránku rozpočtu a máme tu opatrný a skromný návrh Európskej e, komisie. Máme tu 12 e, celkových e, príjmov z vlastných zdrojov, teda z daní a z systému obchodovania s emisiami a s plastov. podstate táto daň z finančných transakcií je jediná, ktorá je populárna u ľudí. Je daň, ktorú sa tu snažíme zaviesť, ale čo sa mi nepáči v návrhu komisie, je, že od samotného začiatku tu máme isté korekcie. Korekcie pre Rakúsko, pre Dánsko, Nemecko a Holandsko. Tieto korekcie e, prichádzajú často počas e, rokovaní ako dar v poslednú noc a teraz tu máme tieto korekcie od samotného začiatku. Parlament chce jasne vyjadriť, keďže my sme ľudia zvolení občami 28 členských krajín, predsa len by sme tu chceli mať jasnú e, finančnú suverenitu členských štátov. Zamerať sa iba na príjmy, e, to by malo byť považované za jednomyslené rozhodnutie. A čo tu prichádza ako nové, ako potenciálne nové, by malo znížiť e, tzv. príspevky e, CNI z členských štátov, ktoré teraz tvoria 80 rozpočtu a to je veľmi dobrý stabilizačný prvok, pretože sa dá predpokladať dopredu, koľko to bude, ale prečo by sme nezačali s nejakými novými časťami eh, daní? Ide tu o to, aby sme získali peniaze z európskeho systému obchodovania, ktorý už existuje, takže tu naozaj nepôjde o revolúciu. Mám skromné očakávanie vzhľadom na svoje skúsenosti. Niektoré krajiny hovoria od samotného začiatku nie na akúkoľvek modernizáciu systému vlastných zdrojov. Niektoré krajiny sú otvorenejšie a nie je tu nič v takzvanom zjednodušom vyjednávaní, ktoré by sa malo prebrať v následujúcich mesiacoch, alebo ktoré by malo niečo priniesť. Ale myslím si, že tu máme naozaj vynikajúcu príležitosť urobiť niečo. Pretože doteraz sme tu mali Spojené kráľovstvo, eh, ktoré nám bránilo byť otvorenejší a teraz môžeme sa viac otvoriť a môžeme skúmať nové možnosti modernizácie rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem pekne kolega Levandovský, ďalší kolega pre vlastné zdroje, kolega Depre. Ďakujem pekne. Vyjadrím sa tiež po kolegovi Levandovskom, po spravodajcovi Levandovskom v tejto rozprave, ktorú teraz začíname pred európskymi voľbami, je aj jedna otázka, ktorá častokrát zaznieva voči nám. Ľudia sa boja európskej dane to prvé, čo by som chcel povedať, je, že pokiaľ je o vlastné zdroje, tie, ako ich navrhujeme my, tam žiadna európska daň nie je. Nie je to ani návrh e, komisie, ktorý by parlament dokázal podporiť. E, tá daňová fiskálna suverenita národných e, štátov, na tom sa nič nemení, nie je to ohrozené. Čo týka vlastných zdrojov, treba jednohlasné súhlas, jednohlasný súhlas e, rady s takýmto niečím, potom čo to komisia navrhne, parlament to iba odkonzultuje, čiže vlastne my tam reálnu právomoc nemáme, pokiaľ ide o vlastné zdroje. A ste to vy v jednotlivých členských štátoch, ktorí môžete povedať áno alebo nie, pokiaľ ide o ratifikáciu vlastných zdrojov, proste budete o tomto rozhodovať. V tomto naozaj je veľa nedorozumení, pokiaľ ide o verejnú verejnú mienku a častokrát nás ľudia sa to obvinujú veľmi kriticky. Potom, pokiaľ je o ten systém vlastných zdrojov, ktorý my navrhujeme, a nakoniec aj pán Levandovský to už trochu e, spomínal, my nechceme zvyšovať daňové zaťaženie. My chceme postupne dosiahnuť to, aby vlastné zdroje e, boli silnejšie, zastúpené pokiaľ ide o tvorbu európskeho rozpočtu, tak aby príspevky E, členských štátov postupne išli smerom dole. Prečo to hovoríme? Lebo e, na základe národných rozpočtov každý štát si sám vlastne robí ste účtovníctvo, čo som dostal, čo som e, dal, tak toto v EÚ funguje. Sú niektorí, ktorí najmä dostávajú, niektorí, ktorí najmä dávajú, tak povediac a samozrejme vytvára to potom isté napätie v rámci EÚ. My máme spoločný záujem ako Európania, ale ten nie je potom na prvom mieste. Na prvom mieste sú tie, povedzme, to preplácanie si toho, kto čo zaplatil. A potom, e, prečo tiež chceme vlastné zdroje e, zaviesť? Chceme, e, samozrejme, pokiaľ Británia odíde, zaplniť, zašiť tú dieru, ktorá nám tým Brexitom e, vznikne. A čo chceme e, zvyšovať príspevky členských štátov, e, pričom niektoré štáty sú v pozícii relatívne citlivé, pokiaľ ide o navyšovanie štátneho alebo verejného dlhu, či to vôbec verejnosť akceptuje, že by ostatní ľudia mali platiť, pretože Británia odišla. A potom po tretie, keď chceme mať nejakú rovnováhu, tak ako sa navrhuje v tom MFF, ako ho kolegovia Jose Fernández a Eider e, pripravili. Ak chceme financovať nové politiky, tak nemôžeme zároveň udržiavať tam e, e, aj to financovanie tradičných politik a zároveň tam aj dať tie nové politiky a potom všetko to zaplatiť z národných rozpočtov. To by nebolo OK. Čiže preto navrhujeme nie jeden vlastný zdroj, je to celý balíček nových zdrojov. Prečo balíček? Preto, aby príspevky neboli neprimerané. Pokiaľ máte napríklad iba jeden zdroj, napríklad DPH, tak potom sú nejaké členské štáty, ktoré budú prispievať oveľa viac než iné. Potom, pokiaľ k tomu dáte iný e, zdroj, e, napríklad e, nejaké platby prepojené na emisné kvóty, tak to trošku už vyvážite. Už to nie je tak nevyvážené. Pridáte tam ďalší prvok, napríklad zdaňovanie finančných transakcií, opäť sa to trošku vyváži. Čiže my preto navrhujeme takýto balíček, tak aby sme mohli e, vyvážiť príspevky jednotlivých členských štátov a aby e, tie príspevky do rozpočtov boli vyvážené e, vo vzťahu k národnému bohatstvu jednotlivých krajín. A potom, posledná vec, ktorú som chcel zdôrazniť, je, že tieto vlastné zdroje by mali naskočiť e, naraz, aby sa nám nestalo, že od 1. januára 2021 budeme mať e, nejaký e, balíček, ktorý bude mať 15, 20 alebo 30 miliard nových, teda eur, nových zdrojov. Ako hovoril pán Levandovský, my navrhujeme takú ako keby nejakú predbežnú platbu napríklad z dane právnických, daň z príjmu právnických osôb, to samozrejme sa nespraví hneď, ale proste nejakým spôsobom e, takéto predbežné platby budú e, riešené, budú prispievať do európskeho rozpočtu. Takže ak to môžem zhrnúť pár slovami, chceli by sme umožniť, aby sa znižovali príspevky E, národných e, rozpočtov a to prostredníctvom balíčka, ktorý bude vyvážený, kde budú viaceré nové nástroje, ktorý e, vyrieši aj ten, tú, tú, tú dieru, ktorá vznikne po Brexite a vyrieši aj tie nové nástroje, ktoré máme v rozpočte a ktoré treba nejakým spôsobom financovať, či to je výskum, či to je kontrola hraníc, či to sú teda tie migračné otázky s tým súvisiace a ľudia možno očakávali, že tá migračná situácia sa na najbližších rokoch vyrieši alebo výrazne zniží, ale samozrejme nedá sa s tým rátať. Takže toto všetko sa nám podarí dosiahnuť iba vtedy, e, ak budeme hlasovať za e, my dôverujeme národným parlamentom, aby túto argumentáciu, to teda dúfame, že, že, že pochopia tú argumentáciu, že sa s ňou sotožnia, pretože v opačnom e, prípade, pokiaľ nebudeme spoločne konať v prospech európskeho dobra, európskych statkov, tak e, jednoducho nebude sa nám e, dariť riešiť jednotlivé problémy, ktoré nás v najbližších rokoch budú určite čakať a budeme musieť im čeliť. Ďakujem pekne. Čiže naozaj bude náročné tieto všetky e, problémy vyriešiť to až takmer taká kvadratúra kruhu, ale treba to robiť s takými zdrojmi, ktoré Samozrejme, nemajú byť nejako nelimitované, ale treba naozaj čeliť tým novým e, výzvam, či to je obrana, či to je klíma, či to je migrácia, či to je digitálna ekonomika. E, je naozaj pozorúhodné, že nemáme žiadneho digitálneho giganta u nás v Európe. Všetky tie firmy sú z iného regiónu alebo regiónov a máme isté e, vlastné zdroje, ktoré sú obmedzené. Je to iba 10 e, rozpočtu, ten zvyšok, tá veľká väčšina pochádza z rozpočtov jednotlivých členských štátov. Čiže keď sa hovorí, že je možné zvýšiť rozpočet na úroveň 2 alebo 3 2 e, alebo 3 tak treba to robiť takým spôsobom, aby sa daňové zaťaženie v Európe pre ľudí nezvyšovalo. Takže možno na národnej úrovni by ste mohli e, zvážiť, či naozaj všetky programy sú také efektívne, aké by mali byť, či nás sú také hodnotné, čakajú nás mnohé výzvy súvisiace s globalizáciou a pokiaľ niektoré finančné zdroje dokážeme využiť efektívnejším spôsobom, niektoré financie, ktoré sú na národnej úrovni používané, tak potom by sa nám mohlo e, podariť tie národné, <laughs> národné e, položky e, nejakým spôsobom presunúť do európskeho rozpočtu. Samozrejme, ak, ak by sa nám to malo podariť, musíme reálne aj znižovať položky národných rozpočtov na iné programy, národné programy, to je jasné. Teraz e, vystúpia ďalší kolegovia, budeme sa snažiť, aby ich bolo čo možno e, najviac, aby ste mohli vystúpiť všetci, ktorí chcete vystúpiť. A poprosím vás, aby ste vyplnili kartičky, ktoré máte k dispozícii, aby ste potom odovzali tieto kartičky kolegom, ktorí nám ich potom odovzdajú a vystúpia za každým dvoja, dvaja poslanci z národných parlamentov a potom ten tretí, ten bude europoslanec a to sa budeme, budeme alebo budú, budete striedať. A keby ste e, mohli vystúpiť do dvoch minút alebo v extrémnom prípade do troch minút, e, to by nám umožnilo, aby mohli vystúpiť, e, aby mohli vystúpiť čo možno najviac kolegov v rámci tohto kola. Najprv poprosím pani Anet Bosa. Nech sa páči. No. Madame Bosa. Good afternoon to everyone. Dobre, odpoludne prajem všetkým. No, neviem hovoriť po maďarsky. Ďakujem za túto možnosť prehovoriť. Chcela by som povedať k budúcemu rozpočtu EÚ. Je veľmi správne, že spoločenstvo e, obhajuje inováciu tak vehementne. A že proste, e, aby sa na túto oblasť skutočne e, vyčlenil čo najviacej prostriedkov, pretože len takto môžeme čeliť výzvam 21. storočia a chceme naozaj pokročiť. Je to nezmierne dôležité. Čiže sloboda a zodpovednosť idú ruka v ruke s týmto. Existujú aj regióny alebo aj členské štáty, ktoré potrebujú ešte aj zdroje zvonka, aby sa mohli rozvíjať. Toto je to, kde môžeme vytvoriť taký homogénny hospodársky priestor, ktorý je schopný posilniť hospodárstvo celej Európskej únie. A práve z hľadiska budúceho rozpočtu tu vidíme ešte, že to nám chýba. A momentálne, keď hovoríme o nejakých netto E, príjmoch, že by chceli povedzme dostať viac z toho spoločného balíka, ale otázka je, či sa dokážeme ďalej uberať tou cestou, e, ktorú sme začali, aby sme boli schopní sa rozvíjať, aby teda tie regióny, čo potrebujú, dostali tie prostriedky. Čiže otázka je z hľadiska e, solidarity a slobody, či dokážeme aj ďalej fungovať, aby sme dokázali úspešne prežiť v globalizovanom svete, aby si Európska únia nielenže zachovala, ale aby si mohla aj posilňovať svoju líderskú pozíciu vo svete. Preto si myslím, že je ozaj veľmi dôležité prehodnotiť myšlienku ohľadne kohezných fondov alebo zdroje, ktoré e, sú na tú spoločnú politiku. Ako to riešiť vo vzťahu rozpočtu? Čiže bolo by dobré, keby Európske spoločenstvo načúvalo aj týmto hlasom Ďakujem. Si, madame. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pán Pačeko, Duarte Pačeko z Portugalska. Okay. <laughs> Obrigado. Ďakujem pekne. V prvom rade, v mene portugalského parlamentu chcem povedať, že podporujeme celé úsilie tohoto rozpočtu Európskej únie. Predovšetkým na tej úrovni, že príjmy v Portugalsku zvykneme, hovoríme, že proste keď chceme robiť tortilu, tak potrebujeme k tomu aj vajíčka, tak povediac. Čiže musia tam byť obsiahnuté všetky potrebné ingrediencie v tom rozpočte. A nová politika v tomto zmysle je veľmi potrebná a potrebujeme zaistiť v rámci celej EÚ aj patričnú mieru inovácie. Nestačí sa opierať o tradičné politiky, ale samozrejme chceme, zachovať aj to, aby Európska únia skutočne bola konkurencieschopná na globálnom meritku. A v žiadnom prípade nesmieme e, robiť kroky, ktoré boli na úkor koheznej politiky. Tu práve Európa má významnú prioritu a to je konvergencia, aby sa stierali postupne rozdiely medzi rozvinutými a menej rozvinutými regiónmi. A preto je dôležité, aby všetci občania členských štátov mali e, čo najvyššiu životnú úroveň. Chceme sa zapojiť teda všetci a podporiť Európsky parlament pri týchto rozhodnutiach aj priamo z hľadiska dialogov, aby bolo možné vytvoriť e, tie maximálne pozitívne podmienky. My, poslanci a poslankyne eh, parlamentov členských štátov, určite podporujeme toto úsilie Európskeho parlamentu. Ide o to, aby sa naplnili sny našich občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďalej kolega Paul Rubich. Nech sa páči. Äh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budúcnosť Európy závisí od troch dôležitých tém. Domnievam sa, že pridaná hodnota, ktorú prináša Európska únia, je veľmi dôležitou témou. 27 členských krajín tu budeme stále mať a dúfame, že neurobia to, čo urobil jeden členský štát, ale že sa dajú dohromady a že ukážeme, aká je tu pridaná hodnota Európskej únie a preto naozaj sa treba zamerať na tú pridanú hodnotu EÚ. Potom druhá dôležitá téma je, koľko to bude stáť naše občianky a občanky, keď nebudeme mať nejakú európsku spoluprácu. Musíme eh, s týmto počítať. To je jeden z pilierov, tak ako aj tá pridaná hodnota. Uh, pretože iba takto môžeme dosiahnuť najlepší výsledok pre naše občianky a občanov. No a potom tu máme princíp subsidiarity, ktorý je rozhodujúci tak aby občania vedeli, že sami v podstate môžu rozhodovať o tom, to, čo sa ich týka. A Európskej únii, a som tu už teda niekoľko rokov, tak v posledných 15 rokoch podiel hrubého domáceho produktu klesol z 1,2 na 0,19 um, a my sme naozaj uh, musíme sa teda pozrieť na to, klesli sme na 0,9 uh, v posledných 15 rokoch. To je podľa mňa celkom dobré a Každý rok sme eh, znižovali eh, rozpočet o 4 a keď budeme hovoriť o budúcich rokoch, tak by sme mali vytvoriť jeden blok, kde budeme hovoriť o tradičných výdavkoch, kde tie budeme dolaďovať a možno budeme hľadať e, nové ťažiska, e, dáme viac malým a stredným podnikom, pretože to sú tie, ktoré platia najviac daní a to je veľmi dôležité pre sociálnu Európu a Mali by sme ich podporovať tak, aby mohli platiť tieto dania. Mali by sme toho veľa urobiť aj pre našu mládež cez Erasmus+. To je podľa mňa podstatné. A mali by sme sa zamerať aj na to, čo sú nové úlohy. Uh, ktoré by Európska únia mala a musí prevziať, pokiaľ je občanov EÚ. Pokiaľ ide o tých pár percent, ktoré máme teraz v dispozícii, myslím si, že tam sa rýchlo dohodneme, ale tá nová úloha, tak tu budeme potrebovať podnety od vás, národných parlamentov. Aké nové úlohy by mala mať Európska únia, pokiaľ Ide o pridanú hodnotu, akú úlohu musí prevziať Európa, tak aby sme mohli niečo ponúknuť našim občanom. Ďakujem. Merci, Paul. La parole est maintenant... Ďakujem. André Berkeger. Nech sa páči. Herr Vorsitzender, du Bundestag, meine, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť povedať niečo o strednodobom finančnom rámci. Chcel by som sa obmedziť iba na jeden, dva body. Strednodobý finančný rámec sa pretavil v číslach do politiky. Snažíme sa tu vytvoriť kvadratúru kruhu a niektorí predrečníci už povedali, aké postupy sa použili aby sa mohli platiť e, vyššie príspevky. Bolo povedané, že e, sa to skúmalo zo spodu nahor, e, ako sú tieto čísla postavené, z čoho pozostávajú. My sme v Nemecku pred pár roky mali dobré skúsenosti s prístupom z hora na dol, pokiaľ ide o rozpočet. A nám alebo mne e, prípada dôležité e, zavrieť e, dve medzery. Jednou z nich je medzera, ktorá vznikla z dôvodu Brexitu a potom po druhé musíme nájsť aj nové výzvy nové možnosti na riešenie iných e, otázok, ako je výskum, vývoj, migrácia a tak ďalej. Ale e, tá európska pridaná hodnota bude vždy najdôležitejšia a možnosť vytvárať e, peniaze v Európskej únii. Obidve medzery sa dajú zavrieť iba kombináciou e, znižovania e, výdavkov a zvyšovania príspevkov. E, samozrejme sú tu rôzne záujmy. Treba vytvoriť kompromisy medzi čistými prispievateľmi, čistými príjimateľmi, teda medzi severom a juhom nám spôsobuje starosti v Nemecku predovšetkým e, polnospodársky sektor, ale keby sme znižili výdavky do polnospodárstva, e, tak by sme mohli sa stotožniť aj s ostatnými e, vecami, ktoré sa urobia, pokiaľ tá rovnováha tu bude dodržaná a pokiaľ tu bude aj spolahlivý spôsob, ako uh, plniť naše úlohy, musíme si zadefinovať priority, musíme si zadefinovať, akú hodnotu má pre nás Európa, akú pridanú hodnotu má pre nás Európa. No a možno by sme mohli zadefinovať aj podmienky, ktoré sú dôležité. A ak budeme rozmýšľať hospodárne a keď chceme rokovať napríklad z USA a s Čínou na jednej úrovni, keď chceme vytvoriť bezpečný priestor a keď chceme e, zlepšiť možnosti, ktoré máme, musíme uznať, že to zvládneme iba spoločne. Ani jedna krajina Európskej únie to nezvládne sama. Takže dúfam, že e, na jeseň alebo do konca roka už budeme mať riešenie pre strednodobý finančný plán. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej pani Margarida Marquez. Portugal. Maintenant, ça marche Ah oui. Eu começaria por agradecer à Comissão dos Orçamentos. V prvom rade chcem ďako, poďakovať Výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu za to, že e, zaradil do svojho programu aj túto rozpravu. Je to veľmi dôležité pre nás, pre, e, pre parlamenty európskych krajín. Je tiež veľmi dôležité zapájať sa do tejto debaty. Bolo by dobre vytvoriť taký dočasný výbor, ktorý by sa venoval čiste otázkam viatočného finančného rámca. A práve sme aj my vytvorili u nás podobné niečo. A nakoniec v portugalskom parlamente aj zajtra sa budeme práve venovať správe e, uvedeného výboru zo strany z európskych socialistov. A nakoniec rozhodnutie e, Európskeho parlamentu, e, ktoré zišlo minulý týždeň, vlastne bolo aj proti makroekonomickej kondicionalite. Napríklad e, je to veľmi dôležité, ak má teda fungovať viadočný finančný rámec v poriadku, tak aj tie jednotlivé zložky musia fungovať. Dovolte mi povedať tri oci. Poprvé, boli sme šokovaní, že Európska komisia nebola dostatočne ambiciózna v otázke vlastných zdrojov. Európsky parlament poskytol komisii šancu, aby bola ambicioznejšia, pokiaľ je o vlastné zdroje. A keď hovoríme o účasti členských štátov z hľadiska hrubého národného produktu, tak členské štáty povedia, že teda presnejšie Portugalsko hovorí, že je pripravené poskytnúť viac než len o 1,3 čo sa spomínalo hrubého národného produktu. Takže ide o nástroj, ktorý treba podporovať v záujme reforiem v rámci členských e, krajín, ale aj z hľadiska reforiem. Potrebujeme chrániť tieto prvky aj v jednotlivých rokovaniach ohľadne viacročného finančného rámca. Na záver zdá sa mi, že to bude ťažké pre VFR e, na roky 2001 až 2027. Ťažko teda to prejde schváleným v rámci Európskeho parlamentu. A portugalský parlament sa vyjadril v tom zmysle, že je veľmi dôležité z hľadiska návrhu N plus 3 a komisia to chce stiahnuť na N plus 2, ale my si myslíme, že je dobré, aby tam N plus 3 zostalo ako vzorec. Takže urobíme všetko, aby čo sa dá, čo bude v našich silách, aby ten prechod z rokov 2014 na 2017 a potom na 2027, aby to bolo čo najhladšie. Ďakujem. Ďakujem pekne ďalej pani Vinen z Bundestagu. Mm, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, a ja by som chcela zdôrazniť, že e, samozrejme rozpočet a viacročný finančný rámec sú naozaj dôležité pre európsku myšlienku a preto treba rozmýšľať aj o vlastných prostriedkoch a rozpočte. Ale pokiaľ ide o nás, na začiatku predsa nemôže ísť o to, koľko peňazí sa utratí, či 1,1 alebo 1,3 z vlastných prostriedkov, ako by ste chceli. Pre nás je samozrejme, že treba najprv vyhodnotiť výdavky, treba sa pozrieť na to, čo sa doteraz urobilo, či to bude potrebné v budúcnosti, či sa dodržiava princíp subsidiarity a či na strane výdavkov sa nedá urobiť aj nejaký poriadok, ak to smiem takto povedať, ako už povedali mnohí kolegovia niektorých oblastiach dojde možno k znižovaniu výdavkov a v iných oblastiach musí dojsť e, ku kompromisom. Pokiaľ ide o polnohospodárskú politiku, tam môžem iba súhlasiť s kolegom, že v Nemecku by nás to veľmi bolelo, ale napríklad v druhom pilieri SPP si to možno e, predstaviť. My máme priority ako je výskum a vzdelávanie, zabezpečenie hraníc, toto všetko ste už spomínali a to sú veci, e, ktoré pokiaľ ide o európsku myšlienku, e, tak ide o veci, e, s ktorými súhlasíme a podporujeme. Treba sa pozrieť aj na štrukturálnu politiku, sú tam veci, ktoré by sa dali robiť inak, ale myslím si, že vy tuto v parlamente v Európe a komisia máte dostatočnú odvahu na to, aby ste z rádou dospeli k potrebným rozhodnutiam. Dôležité však je, aby všetci, ktorí sú na to odkázaní, mohli vychádzať zo spolahlivého rozpočtového rámca, či už ide o priemysel alebo poľnohospodárstvo, výskum, vývoj. Treba tam toho urobiť naozaj veľa. Neviem, či je múdre e, toľko elánu a ctižiadosti dá vkladať do rozširovania vlastných prostriedkov. Podľa mňa je veľmi ťažké, aby daňový poplatník v Európe, ktorý už je dosť e, zaťažený e, daňami, chápal, že to treba ešte viac rozšíriť. Možno e, by nebolo treba klásť taký dôraz na tie vlastné prostriedky, ale nechať to tak, ako to je momentálne. No, no, hm, ďakujem pekne. Aj Žera Depre, spomínal, že ak by boli vlastné zdroje, čiže nové dane de facto eh, európskeho charakteru, ktoré eh, by eh, teda prichádzali do úvahy, tak treba vyplývalo by z toho, aby dane na tej národnej úrovni alebo lokálne úrovni sa išli dole, alebo tie položky, čiže dane celkovo by sa pre ľudí nezvyšovali Ďalej, pán Angelos Vocis z Cypru, nech sa páči. To pomeno polietes δημοσιονομικό plesio. Budúci viadročný finančný rámec, pán predseda, musí odrážať a musí obsahovať aj financie na riešenie otázok, ktoré predstavujú výzvy pre Európu. Napríklad nárast e, nacionalizmu a xenofóbie, utečenecká kríza a tak ďalej. Musíme teda ukázať, že európsky občania e, ak majú obavy, tak európske inštitúcie dokážu na tieto obavy reagovať. Napríklad kapitola na výskum, e, vývoj, konkurencieschopnosť. Tam by sa skutočne mali navýšiť prostriedky v reále a mali by sme podporiť, podporiť mladých ľudí. Čiže aby sa poskytli nové prostriedky na nové priority pre Európsku úniu, napríklad e, vonkajšie hranice, migrácia, bezpečnosť, aj spoločná podhospodárska politika, je kohezná politika, si musia zachovať vysokú prioritu aj z hľadiska budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027. A musia si zachovať podobnú mieru financovania ako doteraz, aby sa podarilo navýšiť aj koheziu medzi členskými štátmi a znížiť regionálne rozdiely. A dokonca ešte aj v rámci členských štátov vidíme rozdiely. Treba aj Cyprus, Cyprus a práve toto tiež treba zohľadniť, že je si až na okraji hľadiska geografického. A určite Cyprus má určité výhrady, pokiaľ ide o tému vlastných zdrojov. A myslíme, že by sa tu malo práve vychádzať z miery vnútroštátneho zdanenia. A Uvedomujeme si, že teda Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie čoskoro, tak preto sme hovorili o tých troch percentách vlastných zdrojov. Ak by to prišlo na úroveň 3%, tak skutočne by sa miera konkurencie schopnosti Európskej únie zvýšila. Máme pred sebou mnoho výziev a tieto by mohli poskytnúť Európskej únii aj výhody. Boli by to príležitosti, ktorých sa dá chopiť. A pokiaľ teda zdaňovanie ostane výhradne v rukách členských štátov ako ich kompetencia, určite dá sa e, bojovať aj touto cestou výrazne proti nekalým praktikám zdaňovaní. Ďalej kolega eh, Claudio Borghi z talianského parlamentu. Monsieur Borghi. Pán Borghi, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Predovšetkým ma upútal vyjadrenie pána Depre, pretože poukázal na jeden z najväčších problémov, v súčasnej situácii. Je tu konflikt medzi krajinami, ktoré sú čistými prí... poskytovateľmi a oproti tým, ktoré sú čistými príjemcami. Čiže každé vypočutie, ktoré sme mali aj v našom parlamentnom výbore, v talianskom parlamente, tak vždy tam boli ľudia, ktorí, sa, ktorí žiadali navýšenie treba v spolnohospodárstve, zvyšovanie e, rozpočtových prostriedkov na to alebo na ono. Ale potom, keď nara, e, požiadame o navýšenie tohto európskeho rozpočtu a znamená to teda, že ide o navýšenie toho, čím prispievame a menej nám zostane na vlastné zdroje. Takže kladiem si otázku. Ak, či sa teda vôbec niekto zamyslel nad týmto? Trebárs. Krajiny eurozóny. A ECB vytvorí 3 vytvorilo vyše 3 e, bilióny na tzv. kvantitatívne uvoľňovanie. A to je niekoľkokrát e, celkovo, celkový objem európskeho rozpočtu. Čiže čo z toho Čiže ECB tu vytvorilo ešte jednu ďal, ďalší bilión navyše. A to by sa dalo využiť na školy, nemocnice a tak ďalej. A čo sa má zrazu stať? Proste o, o, roztvorí sa nebo a anieli nám budú hrať malebnú príjemnú hudbu. Takže dôležité je prijať správne rozhodnutia. Ale čo by bolo teda nesprávne, ak by ECB naozaj prispievala aj do spoločného rozpočtu? No, podľa mňa by to mohlo byť riešením, získali by sme viac prostriedkov a nemuseli by sme zaťažovať členské štáty, teda ich rozpočet, aby mohli tiež prispieť do tohto dôležitého európskeho rozpočtu. Myslím, že to je jediný spôsob, ako by sme mohli riešiť tieto prostriedky navyše, keď v podstate nebude platiť nikto. Vieme, že nakoniec aj cena toho, že sa vytvárajú peniaze v rámci ECB, tam sa uplatňuje inflácia. Zatiaľ nie sme svedkami inflácie, takže tam by sme mohli nájsť nejaké rieš, nejaký priestor. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Maria del Mar Angulo zo Španského senátu. Nech sa páči. Gracias, señor Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme tu o 5-ročnom finančnom rámci a myslím si, že spoločne by sme chceli orientovať rozpočet na e, skutočné európske výzvy a to je naša e, veľká výzva a aj náš veľký príspevok, pokiaľ ide o ekonomické riadenie. O tomto presne hovorím. A ja by som tu chcela spomenúť konkrétnu dôležitú výzvu, ktorú si myslím, že máme a ktorú by sme mali vnímať ako e, prioritu v týchto rozpočtoch a to je výzva demografická. Máme nízku porodnosť, e, starne nám obyvateľstvo, máme tu samozrejme tému imigrácie na druhej strane a hovoríme aj o distribúcii obyvateľstva a o tom, ako naozaj veľké zóny, celé regióny e, v EÚ, aj u nás v Španielsku to poznáme, e, kde dochádza naozaj úbytku obyvateľstva najmä na vidieku. A myslím, že tu naozaj veľmi dôležité je to, aby Európska únia zareagovala, lebo táto demografická výzva je výzvou základných princípov Európskej únie, ktorá chce byť kohezná z hľadiska teritoriálneho, sociálneho, z hľadiska e, rovnosti, rovnosti príležitosti, rovnoprávnosti. Takže naozaj Európa by mala e, prijímať konkrétne kroky, reagovať, aby sme e, sa aj tejto téme venovali. Je to veľká výzva, ktorej EU bude čeliť. A potom e, členské štáty e, tie už isté opatrenia príjmajú. Napríklad v Španielsku hovoríme e, naozaj o tom povedzme, vyľudňovaní niektorých regiónov, hovorí o tom vláda národná, alebo teda tá centrálna, takisto aj regionálne orgány. A naozaj táto diskusia prebieha v jednotlivých členských štátoch, v jednotlivých regiónoch. Treba o tejto e, výzve hovoriť, o, o, o tom vyľudňovaní regiónov a myslím si, že aj Európska únia môže e, prijať konkrétne opatrenia, ktoré potom môžu generovať také multiplikačné efekty tzv. a e, synergie. A na záver, samozrejme, demografická výzva to je aj istá demografická príležitosť. Nie, nie je to iba vynakladanie nejakých financí, je to aj istá investícia do našej budúcnosti. E, vytvárania nových pracovných e, príležitostí. Tam, kde je staršie obyvateľstvo, tam sú zase nové pracovné e, a možno iné pracovné príležitosti, opatrovateľky a tak ďalej. Čiže sú to aj istým spôsobom príležitosti pre pre, pre pracujúcich, povedzme digitalizácia na vidieku to tiež je ešte vec, ktorú bude treba robiť, ktorá bude pridávať istú hodnotu, takže treba našim regionom e, pomáhať a to bude potom preto preto, aby e, väčší rast v týchto regiónoch, tá je, e, to je vec, ktorá je nielen pozitívna pre väčšiu kohéziu v regiónoch, ale aj teda rast ako tak. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pán Bartolomie Romlevský. Dúfam, že som to vyslovil relatívne dobre a pán kolega je z Polského parlamentu. Nech sa páči panie przewodniczący. E, Polska v... Ďakujem za slovo. Pan prezydent, dámy a pani. Polsko podporuje stanovisko Európskeho parlamentu v tom zmysle, aby existoval ambiciozný rozpočet na obdobie 2021 až 2027. Potrebujeme adekvátne prostriedky aby sme dokázali podporiť e, adekvátne priority na jednej strane a zároveň, aby sme zachovali aj patričnú úroveň financovania na tie programy, u e, ktorých sa ukázalo, že je to odôvodnenie, napríklad spoločná poľnohospodárska politika. Som presvedčený a verím, že aj mnohí iní Poliaci zdieľajú toto stanovisko, že návrhy na škrtanie v spoločnej poľnohospodárskej politike a v koheznej politike to je niečo, čo zachádza príliš ďaleko. Myslím, že to dopadne hlavne na menej bohaté krajiny a regióny, pre všetkým na strede a na východe Európy. Takže e, bude to mať dopad na ekonomickú e, konvergenciu, ale aj z hľadiska infraštruktúry. Myslím, že kohezná politika bola práve celé roky veľmi dobrou politikou. A viem, že toto je stanovisko, ktoré v Polsku má veľkú podporu. To je, aby aj tie priame platby boli vyrovnanejšie, spravodlivejšie. A ide o to, aby všetci e, farmári v rámci EÚ mali rovnaké podmienky z hľadiska konkurencie schopnosti. Dôležité, aby platili rovnaké normy. Jednak e, z hľadiska životného prostredia, ale aj v oblasti sociálne, teda platby by mali byť rovnaké. Polsko pokladá za nepriaznivé, pokiaľ by treba mali ísť platby rovno do oblasti životného prostredia. E, poskyt o toho názoru, že je tu vlastne zaťaž navyše pre krajiny, ktoré sú na tom finančne menej dobre. A zatiaľ vlastne ešte nemali možnosť e, rozvíjať sa e, tak intenzívne ako krajiny z tej tzv. západnej Európy. Takže pokiaľ ide o vlastné zdroje, tak v tom sme za, daň, za zdanie finančných transakcií a možno by bolo dobré zdaniť aj veľké nadnárodné spoločnosti. Ešte je tu jedna vec, ktorú by som chcel spomenúť. Vnímame to ako výzvu, teda návrh na zmeny. Predovšetkým, pokiaľ ide o krajiny, ktoré využívajú uhlie sme za nasledovný návrh. Vytvoriť určité fondy Solidarity na transformáciu energetiky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolega, ďalej pán Vil Vahmaki z Fínska. Kiitos puheenjohtaja. Oh, ďakujem za slovo. Klimatické zmeny Eh, predstavuje jednu z veľkých víziev súčasnosti a aj v sú- pokiaľ ide o klimatické zmeny, tak eh, sa snažíme prekonávať tieto výzvy. Ak by sme mali eh, nejaké zdanenie v oblasti klímy, tak by sme tie problém dokázali riešiť lepšie. Tie krajiny, ktoré viac nečistujú, by platili viac. Táto klimatická daň by znamenalo, že by sa to mohlo sprísňovať ešte postupne. A z týchto daní by sme potom mohli e, uplatňovať určité usmernenia a to dvojakého typu. Jednak by to mohlo byť zamerané na projekty a tie by prichádzali pre všetkým z tých krajín, ktoré spôsobujú menšie znečistenie a preto by to teda bolo lacnejšie. A pritom všetky krajiny by museli znižovať emisie CO2 a okrem toho by EÚ získavala viacej príjmov z tohoto. Mohli by sme tieto dve výzvy vlastne zlúčiť a riešiť ich súbežne. Ešte je tu ďalšia téma. Pokiaľ ide o Fínsko, keď teda Fínsko vstúpilo do EÚ, tak e, v prístupovej dohode sme mali tiež vlastne stanovené podmienky pre severnú oblasť a východnú oblasť Fínska, pokiaľ ide o predstupovú pomoc. A práve išlo o zachovanie e, prírodných podmienok na severe a východe našej krajiny. A mali sme v Lani dosť zlé výsledky v polnohospodárstve kvôli suchám, ktoré u nás vládli a predtým zase bolo príliš vlhko. Takže poľnohospodárstvo u nás nefunguje dobre a bolo by práve do, vhodné, aby na severe a východe našej krajiny, aby tá pomoc e, fungovala permanentne, alebo teda výrazne, aj oproti tomu, ako je to v súčasnom pláne. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďalej Klodia Miller v Bundestagu. Vielen Dank. Ähm. Ďakujem veľmi pekne. Rozpráva jasne ukazuje, že pokiaľ ide o otázku viacročného finančného rámca, mnohí kolegovia si kladú otázku, ako sa to bude financovať, čo bude v popredí, čo bude mať prioritu. A mali by sme vychádzať z našich e, skúseností z národných štátov. Mali by sme si položiť otázku, aké úlohy má Európska únia, aké výzvy e, chceme prekonať eh, týmto finančným eh, rámcom, keď chceme mať spoločnú budúcnosť. Ale aby som sa pripojil k tomu, čo povedal Fínsky kolega, otázka klimatických zmien je jednou z najdôležitejších víziev, ktorá nás čaká v budúcnosti. Otázka, ako s tým budeme zaobchádzať, sa musí jasne odzrkadliť vo viacročnom finančnom rámci. Môj kolega eh, predtým hovoril o tom, že tento finančný rámec je kompromis Hovorilo sa tu aj o posilnení e, polnospodárskeho sektora alebo o znižovaní výdavkov na polnospodárstvo, o znižovaní platieb alebo o zvyšovaní platieb. Jednoducho musíme si toto objasniť. Ak si budeme uh, vedieť povedať, čo je náš cieľ. Až potom budeme vedieť, či e, dôjde k zvýšeniu alebo k znižovaniu. Musíme si najprv zodpovedať otázku, čo je náš cieľ a potom musíme dať k dispozícii tie prostriedky na to, aby sme dosiahli tento cieľ. A keď, e, si, e, keď zistíme, že nemáme dosť prostriedkov na tento cieľ, tak musíme tieto prostriedky zvýšiť. Ďakujem. Ďakujem pekne ďalej, John Lahart z Irska. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, uh, chcel by som povedať iba niekoľko všeobecných vecí a chcel by som reagovať na to, čo povedali viacerí kolegovia. Ale chcel by som sa vyjadriť eh, k tejto téme aj z írskeho pohľadu. Chcel by som posilniť eh, zdôrazniť, e, aký vplyv bude mať e, Brexit na írskú ekonomiku. Chcem sa poďakovať európskym partnerom za neutichajúcu podporu e, v tejto v tomto hlavolame, ktorým je Brexit. O dva roky neskôr stále nevieme, aký vplyv presne bude mať Brexit, ako formou sa odohrá. A žiadna krajina uh, netrpí viac touto neistotou a e, nedostatkom kontroly, ako je Írsko. Žiadna iná krajina v EÚ, pretože my sme krajina, ktorá má pozemnú hranicu so Spojeným kráľstvom. Pre nás je dôležité vedieť, ako to dopadne. A ani po dvoch rokoch nevieme poriadne, aký model Brexitu bude ten model, ktorý prevezme e, britská vláda. Takže dôsledky Brexitu sú pre nás najväčšou prioritou. Súhlasím aj s predrečníkmi, s predrečníkmi z Fínska a e, z Nemecka, pokiaľ ide o najvyššiu prioritu, ktorou e, je klíma a klimatické zmeny. A od posledného semestra sa na viacerých konferenciách ukázalo, že otázka klimatických zmien eh, je naozaj veľmi dôležitá. A s otázkou klimatických zmien eh, súvisí aj medzigeneračná spravodlivosť, eh, pretože je dôležité vedieť, na koho bude mať najväčší vplyv otázka klimatických zmien, predovšetkým naše deti a na našich vnúkov to, čo urobíme v nasledujúcom desaťročí, musí byť radikálne, ale spravodlivé. Hovoríme o tom v Írsku, hovoríme o uhlíkovej dani. Jednoducho musí tu byť nejaká klimatická daň, ktorá bude spravodlivá a navrhnutá tak, aby sa zaistilo, že tí, ktorí sú najcitlivejší, najzraniteľnejší, nebudú potrestaní za to, že sa budú musieť prispôsobovať spôsobu života. Uvedomujem si, koľko mám času, ale chcel by som ešte povedať, že musíme stále posilňovať ženy, musíme pracovať na otázke rodovej rovnosti na pracovisku, pretože mnohé krajiny ešte sa nedosahujú svoj plný potenciál a sú tu potrebné opatrenia a treba to napraviť to, čo ešte nie je v poriadku. No a na záver by som chcel povedať, že e, pre mňa ako oddaného európskeho občana je ambíciou posilňovať e, princípy zjednotenej Európy a zjednotených národov. Írsko unikol vlne nacionalizmu, ktorý sa prehnal mnohými európskymi krajinami, ale treba posilňovať potrebu a treba posilňovať aj fakt, že európske krajiny by mali byť e, silné a zjednotené. Toto je naozaj šlachetný ideál, ktorý by sme sa mali snažiť dosiahnuť a ďalej konsolidovať. Ďakujem veľmi pekne. Na záver vystúpi Tuku Altu z Fínska. Kiitoksia monista Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým za vynikajúce príspevky. A chcel by som sa vyjadroviť k mnohým veciam, ktoré sa tu povedali. Brexit napríklad. Hovorí sa o nákladoch na Brexit vo výške 30 miliard eur. Príjmy pôjdu dolu, výdavky sa zvýšia, takže čo potrebujeme je nový zdroj príjmov a ako povedal môj kolega pán Vahame, mali by sme uvažovať nad akousi klimatickou daňou. A keby Európa zdaňovala emisie a konala viac tejto oblasti, tak by sa nám podarilo získať peniaze na investície, do čistých zdrojov energie, takže sa musíme pozrieť na to, ktoré opatrenia by boli najefektívnejšie na podporu takéhoto kroku. A ďalšou otázkou je pripravenosť. Všetci vedia, že klimatické zmeny majú vplyv na každého a že zmenia všetko. Je tu veľa častí Európy a sveta, ktoré budú ovplyvnené, e, ktoré budú chudobnejšie, e, ktoré budú mať problémy s polnohospodárstvom kvôli klimatickým zmenám. E, takže mali by sme rozmýšľať aj nad touto polnohospodárskou chudobou. Keď sa však nepripravíme, tak konečnou dôsledku budeme musieť platiť viac. A máte pocit, že tu sú nejaké opatrenia, ktoré by sme mohli zaviesť rýchlejšie, ktoré, sa, ktoré nám pomôžu nájsť e, riešenia na klimatické zmeny alebo na dôsledky klimatických zmien. Mali by sme bojovať proti dôsledkom klimatických zmien a mali by sme hľadať nové e, zdroje príjmov. Ďakujem veľmi pekne. Si. Alors, il est... Ďakujem pekne. Teraz je 18.45 o 19. musíme končiť a ešte pán Zorin Lazar musí vystúpiť, ten e, vystúpiť teda ako posledný, ale ešte predtým by som e, sa chcel spýtať, či e, sprav- spravodajci chcú niečo k tomu povedať, po tom, čo si počuli ostatných kolegov, ktorí vystúpili, pán Depre, pán Fernández, pán Fernández, áno, veľmi stručne, môžem hovoriť po portugalsky. Ďakujem pekne klimatické zmeny, samozrejme to je obava, ktorú máme a bude to, a teda bola to aj súčasť nášho návrhu MFF a v roku 2027 chceme vidieť e, situáciu, kde 25% všetkých nákladov pôjde alebo e, teda výdavkov práve do tejto oblasti a čo skoro potom by sa to malo navýšiť na 30%. Máme tu aj Parísku dohodu, aj záväzky z boli e, začlenené do nášho návrhu. Ja som si pozorne vypočul všetky názory e, vystupujúcich kolegov a myslím si, že ako keby to bolo ľahšie pre národné parlamenty dosiahnuť dohodu doma, než vlády zdá sa, dokážu dosahovať e, dohodu na rade, respektíve skôr nedokážu, to je zaujímavé, ale hovoria o tom mnohé populisti. Ja chcem zdôrazniť e, tú vitálnu, eh, ten vitálny charakter solidarity a teritoriálnej kohezie v EÚ. Teritoriálna kohezia to nie je to isté ako konvergencia. Niekedy si členské štáty tieto, tieto dve veci zamieňajú, ale nie je to tá istá vec. Teritoriálna kohezia je veľmi dôležitá, pokiaľ chceme tie cieľe, ktoré sme si v EÚ eh, vyčlenili aj naozaj spojený. Pani Guardiazeva, nech sa páči. Gracias, Ďakujem pekne. Ja si myslím, že sa naozaj s národnými parlamentmi skôr dopracujeme k dohode, než e, s radou alebo na rade, ale je pravda aj to, že vidíme aj to, že teda v závislosti od e, jednotlivých vystupujúcich a od ich krajín zdôrazňovali rôzne témy. Hovorí sa, alebo spomínajú sa to tie klimatické zmeny. Ja som prvýkrát túto tému nespomenula, ale samozrejme chcem pripomenúť tú všeobecnú stratégiu, ktorá nás vedie, pokiaľ ide o finančný rámec a to sú práve ciele trvalo udržiteľného rozvoja. Keď sa pozrieme na súčasný e, viacročný finančný e, rámec, tam hovoríme o Európe 2020, v tej chvíli vlastne nebola nejaká exkluzívna stratégia Európskej únie, ale my sme vychádzali e, z cieľov pre trvalo udržateľný rozvoj. A potom kolegyňa z Portugalska spomínala program podpory národných reforiem a takisto aj pokiaľ ide o mechanizmus stability Eh, to je vec, ktorá je na programe zajtra. Budeme mať ešte potom čas, aby sme o tom diskutovali, ale taký prvý komentár z mojej strany by bol, že naozaj pravda, že to sú dva návrhy, ktoré sú už na stole, ale sú veľmi ďaleko od eh, skutočných eh, potrieb ozajstnej fiskálnej, ekonomickej, hospodárskej únie do budúcna. Ďakujem pekne a na záver vystup vystúpi kolega Janoš Levandovský spolu pravdajca k vlastným zdrojom. Ak chcete vystúpiť, áno. E, ten feedback zo strany národných e, parlamentov, ten nebol nejaký dramaticky odlišný od toho, aká je naša pozícia ako v Európskom parlamente teda. Okrem toho, čo bolo povedané o európskom rozpočte a jeho budúcnosti, jedno e, percento teda z HDP, pričom e, iba 5% zostáva naozaj ako, ako keby európskych nákladov, 95% sa nakoniec reálne vráti do tých členských štátov. Aj to v prvom rade investičný rozpočet si vyžaduje predpovedateľnosť a čo je veľmi dôležité pre našich e, aj nemeckých kolegov, nie je tá možnosť deficitu, nie je možnosť Uh, nie je tá možnosť požičiavať si, proste každá položka musí byť pokrytá vopred, čo je taká špecifická vlastnosť európskeho rozpočtu, proste vždy, uh, proste deficit nie je možný, musí to byť vždy vyvážený rozpočet. Od roku 2014 toto je istá snaha ako dosávať viac s menej peniazmi, pretože poprvýkrát v dejinách v roku 2014 až 2020 sme mali vlastne menšie, menej peňazí, než to bolo v predchádzajúcom období, ale pokiaľ ide o povinnosti, e, tam vždy tých povinností je viacej, vždy treba robiť v Bruseli viac, e, toho vždy sú nejaké nové úlohy, nové aktivity a to nie je iba rozhodnutie parlamentu či komisie. E, ráda nakoniec o tom rozhoduje konečnom dôsledku, respektíve členské štáty, oni chcú, aby Európska únia toho robila viac a je e, ťažké robiť e, viac s menej e, peniazmi. Sú tam, sú tam proste isté limity a potom, e, pokiaľ ide o tú poznámku z Portugalska, povinnosti ECB, niektoré operácie ECB už dnes sú kontroverzné pre niektoré e, členské štáty, ale naša pozícia hovorí, že máme tam istú tú časť v rámci ECB, ktorá by aj investičnú stabilizáciu mala podporovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, Žerard Depre. Áno, budem stručný. Kolegovia, ktorí požadovali eh, daň na hraniciach, pokiaľ ide o eh, výrobky, ktoré neboli povedzme, tú vykonali dostatočnú. Ak si pre, prečítate návrh Európskeho parlamentu, tak tam to presne tiež je uvedené. Pokiaľ ide o tých čistých prispievateľov, je tu tiež eh, istá štúdia, ktorú eh, by sme mali spraviť aj v Európe. Nejde iba o to, kto najviac platí, ale aj kto najviac ťaží z toho európskeho systému a teda pokiaľ ide o ten trh, eh, kto ťaží najviac. Prepačte, ale ja musím naozaj jasne povedať, e, jednu vec nie je možné správať sa iba ako nejaký účtovník, e, keď proste e, hodnotí to, čo prináša Európska únia ľuďom. Keby sme to hodnotili, kto najviac z toho spoločného trhu ťaží, tak často sú tí, ktorí najviac prispievajú, ale aj zároveň istým spôsobom je ten spoločný trh na ich prospech. Toto je vec, na ktorom treba vždy pamätať. A potom e, posledná vec, kolega z Talianska e, spomínal jednu tému a súhlasím s pánom Levandovským, to je otázka autonómie Európskej centrálnej banky, to je samozrejme základný princíp, už keď bola otázka, že by sme tam dali ten, e, to kvantitatívne uvoľňovanie, už tedy tam bola veľká diskusia k tomu, ale teda na rade, eh, na správnej rade ECB sa o tom proste diskutovalo a politici im do toho nezasahovali. Je možno o tom diskutovať, ale nie je možné ich nútiť podľa súčasného štatútu robiť to alebo ono. Ale v dokumente Európskeho parlamentu uvidíte, že je tu isté otvorenie sa v tom zmysle, že hovoríme tu o tzv. senioriáž, takomto princípe, kde istá časť e, financí ECB pôjde do financovania nového mechanizmu pre stabilizáciu investícií. To možno nie je úplne to, čo ste vyspomínali, ale čiastočne to súvisí e, s tými, povedzme, otvorenými dverami v našich návrhoch. Áno, to je veľmi zaujímavý nápad. Pokiaľ ide o tieto E, financie, tie súvisia s vyplacaním dividend ECB svojim akcionárom de facto, a to sú národné centrálne banky a tie nejakým spôsobom budú dostávať takúto v, takéto v úvodzovkách e, divi, takéto úvodzovka dividendy a teda tým pádom to bude navzájom celé prepojené. Takže toto bola v každom prípade zaujímavá diskusia, veľmi obohacujúca a ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí vystúpili. My chceme ukázať, že ak E, členské štáty e, dávajú peniaze do horského rozpočtu, tak majú z toho mať nejakú pridanú hodnotu. A niekedy samozrejme je to náročné vygenerovať tú e, pridanú hodnotu a nejako presne ju odmerať. Európa je solidarita, ale niekedy máme pocit, ako keby sa iba zratávali tie národné egoizmy. A v konečnom výsledku jediná vec, na ktorú sme nereagovali, je, čo chceme z Európou spraviť, alebo z Európy spraviť. My teraz vlastne rozhodujeme o financiách od roku 2021 až do roku 2027, čiže možno mali by sme tam nechať aj istú maržu, aby sme boli flexibilní, pretože naozaj treba pamätať aj na to, že e, čo bude robiť Čína, čo bude robiť Amerika, aby sme vždy dokázali čeliť tým výzvam, ktoré, ktoré nám globalizácia e, prinesie. Na záver, pán predseda alebo spolupredseda. Prešedinte, dați-mi voie mai întâi Ďakujem veľmi pekne za slovo. A ďakujem teda vám, ďakujem všetkým prítomným a sám za seba aj za rumúnske predsedníctvo chcem poďakovať za zorganizovanie tohto parlamentného týždňa a ďakujem vám taktiež aj za zorganizovanie tejto konkrétnej schôdze. Európsky parlament je týždeň je pre nás veľmi dôležitý, takže ďakujem veľmi pekne za to, že sme sa mohli zúčastniť a ďakujeme aj všetkým zúčastneným. Ďakujeme za to, že vyjadrili svoje stanoviská. Bolo to veľmi dôležité stretnutie, ktoré sme tu dnes mali. E, pre všetkým zo zameraním na tému viadročného finančného rámca na obdobie 2021 až 2027. Pokiaľ ide o rumúnske predsedníctvo e, v rámci Európskej únie, je to tiež súčasť našej práce, aby sme sa zapojili do celkových príprav budúceho viacročného finančného rámca. A na VFR sa pozeráme v súlade s ostatnými prvkami e, finančných aspektov v rámci Európskej únie. Dôležité je, aby VFR dokázal vyfinancovať všetky dôležité projekty, o ktorých sme hovorili. A potrebujeme taktiež ekonomický rast, potrebujeme ho stimulovať a podporovať aj budovanie nových kapacít. Hovoríme o koheznej politike, regionálnej politike, aj spoločnej poľnohospodárskej politike, o rozvoji vidieckých oblastí. Toto sú všetko oblasti kľúčového významu. Okrem toho sú tu nové kompetencie, takže je to všetko ozaj veľmi dôležité. Nový viadročný finančný rámec na obdobie 2021 až 2027 musí zohľadňovať aspekty koheznej politiky, aby sme mali Európu, ktorá bude udržateľná a bude rásť. A chcem taktiež povedať, že mnohí kolegovia, europoslanci, zdieľajú rovnaký názor ako ja. A ja môžem s hrdosťou teda oznámiť, že tomu tak je, aj keď sa vrátim do rumúnskeho parlamentu. Takže bez hľadu na to, či ide o sever, juh, východ, západ, ide o vyvážený rozvoj, boj proti populizmu. Aj v tej oblasti teda musíme hľadať spoločné odpovede. Musíme sa taktiež pozrieť na oblasť vlastných zdrojov a aj na to, odkiaľ prichádzame. Pokiaľ ide o oblasť zdaňovania, je možné, že vzniknú nejaké nové dane, napríklad zdaňovanie plastov by mohla, jedna, mohla byť jedna z oblastí. A môže to byť jeden z krokov k ešte ambicioznejším projektom, ktoré potrebujú prostriedky na vyfinancovanie. Určite, že aspekty vlastných zdrojov by nemali viesť tomu, že Európska únia sa stane vlastne všetkým e, oblasťou, kde sa bude všetko zdaňovať. Ide o to, aby e, tieto prostriedky boli využívali na prospech občanov. A samozrejme musíme splniť aj naše záväzky, ktoré sa týkajú Parížskej dohody, aj vo vzťahu k horizontu 2027 chceme znížiť emisie o 25 Vypočuli sme si viacero názorov dnes popoludní. Vypočuli sme si eh, aj názory na špecifika vo viacerých členských štátoch a nakoniec aj na pléne odoznelo, to, čo zodpovedá rôznorodosti názorov. Tam sa tiež hovorilo o koheznej politike, o posilňovaní regionálnej politiky. Toto všetko sa môže úspešne udiať. Z Nemecka sme si vypočuli názory o kritériách, ktoré by sa mohli vnímať ako európska pridaná hodnota, a to predovšetkým. To je tiež ozaj veľmi dobrá myšlienka podľa mňa. Musíme ale v prvom rade vedieť, čo chceme dosiahnuť cestou viazočného finančného rámca. Či sa ním plnia konkrétne ciele, alebo len niečo takého celoeurópskeho vágneho. Napríklad polskí kolegovia nám poukázali na to, že treba z príspevky do oblasti životného prostredia by e, nemali byť na úkor rozvoja menej rozvinutých krajín. Takže v tomto vidíme veľké rozdiely v rámci Európy a tieto problémy treba riešiť. Som presvedčený, že Európsky parlament aj národné parlamenty sú pripravení konať tak, aby viadočný finančný rámec bol úspechom. Dovolte mi teraz pozvať vás všetkých na recepciu pri príležitosti 20. výročia zavedenia eura. Bude sa to konať o 19.15 v Dome európskych dejín House of European History. Uvádzači vás e, odvedú do tejto budovy, ktorá je hneď v susedstve. Nezabudnite si vziať všetku batožinu, prosím. Ďakujem vám ešte raz všetkým za účasť, vaše vyjadrenia a chcem povedať, že aj europoslanci, aj vy určite ste pripravení načúvať hlasu voličov. Ešte raz vám ďakujem. Ďakujem pekne. Keď vyjdete e, z tejto miestnosti, potom vás tam kolegovia nasmerujú do Domu európskej histórie, kde budeme pokračovať. Ďakujem.